Dobré popoludne, prajem. Budeme pokračovať vysvetľovaním hlasovania. Prvý bod na programe je je správa Andrej Kovačev 71. zasadnutie valného zhromaždenia OSM. Pán Hanan, nech sa páči, máte slovo.